I was here ten minutes before. Áno. Dear colleagues, um... Kolegovia, začneme. Ja sa ospravedlním. Ako viete, nikdy nemeškávam. A však, pán Engel, ja to zopakujem, nikdy nemeškávam. Dnes meškám, pretože som sa snažil riešiť budúco týždňové eh, hlasovania. Viete, že budú komplikované Čiže chcem sa e, e, ospravedlniť minimálne pánu komisárovi, ktorý tu, pokiaľ viem, bol o 10 minút skôr. On takisto musí odísť 3.30 e, a preto bez veľkých prieťahov ho poprosím, aby začal. Len v rýchlosti poviem, 27. septembra Komisia uverejnila oznámenie k migrácii, k agende k migrácii. A my chceme teraz, aby ste nás informovali hlavne o Schengene. Ešte raz sa ospravedlňujem za meškanie. E, máte teda teraz slovo, po ktorom bude už následovať rozpráva. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem veľmi pekne, Claude. Vážení poslanci, Ďakujem za možnosť odprezentovať najnovšie oznámenie k Schengenu a migrácii. Bohužiaľ, napriek našim nabitým programom a veľmi narýchlo zorganizovanej diskusii je dôležité s vami hovoriť a som pripravený, ak chcete prehlbiť túto diskusiu k obom týmto veľmi dôležitým otázkam. K migrácii. Prešli sme dlhou cestou. však zostáva ešte mnoho činností. Migrácia ostáva a bude s nami ešte po mnohé roky je nešťastné, že sme potrebovali až krízu, aby sme prijali a implementovali solidárne opatrenia, za ktoré tento parlament vždy aj bojoval. Dôležitá vec je však tá, že musíme pokročiť e, zomknuto, trvalo udržateľnou e, formou e, riadenia migračných tokov strategicky. Akákoľvek budúca kríza by mala nájsť Európu lepšie pripravenú Chýbajú ešte dôležité prvky, aby sme sformovali spoločný systém, ktorý zostáva jednou z našich priorít. Naďalej musíme pracovať e, na záchrane ľudských životov, chrániť e, deti migrujúcich, hľadať mierumilovné cesty, chrániť naše spoločné vonkajšie hranice, zasiahnuť proti zločineckým sieťam a nav- e, navracať tých, ktorí nemajú právo zostať v EÚ. Pred mesiacom sme prijali nový, nové návrhy, aby sme plnili e, agendu v migrácii so zameraním na štyri konkrétne oblasti. Spoločný azylový systém, posilňovanie právnych ciest, efektívnejšie politiky návratov a externá dimenzia partnerský rámec pre migráciu, keď ide o reformu spoločného azylového systému, je na čase prejsť od e, managementu kríz a ad hoc mechanizmov. Potrebujeme naozaj štrukturované riešenie k tým výzvam, ktoré máme pred sebou. Stabilný a predpovedateľný rámec, aby sme našli dobrú rovnováhu medzi zodpovednosťou a solidaritou, efektívnosťou a spravodlivosťou. Viem, že tento výbor bude budúci týždeň hlasovať o správe pani Wikström, ako som už bol viackrát povedal. Rátam so silným mandátom parlamentu, aby sme vyslali silný signál rade. Rád by som vyjadril vďaku spravodajcovi i tieňovým, zo všetkých politických skupín za ich tvrdú prácu, podporu a angažovanosť v tejto dôležitej problematike. Mnohé politické skupiny spolu s poslancami z rôznych európskych krajín, s rôznymi prístupmi a skúsenostiami, ak sa zhodnú na prioritách e, revízie Dublinu, e, rada by mala byť v stave konať takisto Komisia i ja osobne sme pripravení zohrať našu dôležitú úlohu a byť flexibilní. Všetko, všetko za rešpektu princípov solidarity, aby žiadna členská krajina nebola osamotená. Treba pokračovať e, v pokroku vo všetkých návrhoch e, k reforme. Členské krajiny musia naďalej preukazovať solidaritu, s Talianskom a Gréckom. Pokiaľ ide o presídľovanie, je našou prioritou posilňovať právne, legálne formy. To by mala byť preferovaná cesta, posilňujúc typ a e, legálne toky pre osoby, ktoré potrebujú ochranu už sa nemusíme spoliehať na zločincov a pašerákov a riskovať život v Európe. Preto sme prišli s návrhov pre rámec e, presídľovania únie. Plánované prijatie správy LIBE zajtra e, je nám známe. Podporujem rokovania medzi spoluzákonodarcami Medzičasom vychádzajúc z eh, júlových krokov, komisia vyzýva členské krajiny, aby presídli aspoň 50 tisíc ľudí do konca októbra 2019. Podporujeme tento cieľ tým, že dávame k dispozícii eh, pol miliardy eur. Čakáme ambiciózne záväzky zo strany členských krajín. Dopočul som sa, že porade pre spravodlivosť v piatok budú tu prísľuby. Členské krajiny by mali hľadať spôsoby, ako vytvoriť programy súkromného sponzorstva, kde podpora integrácie môže byť e, poskytovaná súkromnými skupinami alebo organizáciami občianskej spoločnosti. Vyzvali sme EASO, aby koordinovali pilotné projekty so štátmi, ktoré majú záujem. Pokiaľ ide o legálnu migráciu, vieme, že sme kontinent starnúceho obyvateľstva Musíme otvoriť legálne e, trasy pre iných migrantov, ktoré potrebuje naša spoločnosť, aby sme plne zapojili našu pracovnú silu. Ekonomická migrácia by nemala byť neregulárnou migráciou. Komisia je pripravená skoordinovať špeciálne pilotné projekty s vybranými tretími krajinami a poskytovať príslušnú finančnú podporu tým krajinám, ktoré chcú spolupracovať v závislosti od ich potrieb na pracovnom trhu. Súčasne sme pokročili, pokiaľ ide o e, modrú kartu EÚ atraktívnejšie výzvy pre vysoko kvalifikovaných migrantov. Spolieham sa na skúsenosti spravodajcu. Vážený pán predseda, ktorý takisto spolupracuje e, s excelentným tímom a má silný mandát na úspešné rokovania. Status quo nemožne, nie je prípustný. Potrebujeme efektívnejšiu politiku návratov, vieryhodnú migračnú politiku, ktorá znamená skutočné návraty ľudí, ktorí nemajú právo zostávať na našom teritóriu. To si vyžaduje udržateľné úsilie na strane EÚ ako i členských krajín. Viac než polovička rozhodnutí o návrate sa neimplementuje, nie je prípustný. V tomto kontexte Európska agentúra pre ochranu hraníc a, a pobreží potrebujeme, potrebuje koordinačný hub, stredisko na sklobenie našich úsilí. Takto bude mať Únia silnú páku voči tretím krajinám. Komisia je tiež pripravená posudzovať, či ďalšie kroky môžu byť potrebné s cieľom e, skutočnému efektívnemu systému EÚ. Ide o predchádzanie irregulárnej migrácii efektívnejším spôsobom. To samé by nepostačovalo ak nepokročí e, naša práca na konsolidácii našich činností, kde je dôležité proaktívne vzdielanie informácií. Preto e, budúci rok e, budú tu jasné mandáty, pokiaľ ide o pracovníkov v tretích krajinách, pokiaľ ide o nariadenie k styčným dôstojníkom, maximalizujúc potenciál siete e, pracovníkov, ktorí sa už e, vybrali do 12 prioritných krajín. Boj proti kriminalite však nepostačuje bez riešenia e, všetkých faktorov. Musíme získať na úrovni EÚ lepšie chápanie všetkých faktorov. Komisia bude hovoriť preto so všetkými hráčmi, aby lepšie pochopila, tieto faktory a zbierala najlepšie skúsenosti. Toto sa bude diať v spolupráci s národnými a miestnymi e, štruktúrami v oblasti sociálneho zabezpečenia, daní a ďalších služieb, kde sú zapojení občania tretích krajín. Je tiež kľúčové, aby Európa bojovala proti príčinám migrácie. 2,85 miliard eur boli, e, bolo daných k dispozícii Európskym fondom pre Afriku, pokiaľ ide o stabilitu a príčiny e, neregulárnej migrácie. 26 krajín v sahelskej oblasti, takisto v rohu Afrike, na severe Afriky a v oblasti veľkých čadských jazier. Takisto súčasť e, e, príspevkov EÚ je náš veľký akčný plán. Očakáva sa, že sa vyčlení viac než 44 milio, e, miliard do susedských regiónov EÚ do roku 2020. Silnejšia spolupráca s tretími krajinami u všetkých aspektov migrácie, vrátane prijatia readmisie neregulárne e, rozmiestnených ľudí v EÚ. Praktické dojednania k návratom a readmisí sa dovršili a ďalšie sa zasa momentálne negociujú k Schengenu teraz. Nebudem už opakovať, aký dôležitý je Schengen pre integráciu EÚ. Všetci zdieľame toto stanovisko. My sme navrhli ďalšie adaptovanie Schengenu na výzvy v EÚ, aby bol ešte silnejší. Navrhli sme zacielené e, novelizácie, pokiaľ ide o dočasné e, znovu zavedenie vnútorných hraníc pre prípad, kedy sú tu výrazné hrozby pre vnútornú bezpečnosť. Navrhli sme teda na jednej strane modifikovať časové lehoty na základe terajších pravidiel a e, súčasne e, regulér, e, rigoróznejší dozor. Tieto nové prvky majú zabezpečiť, aby vnútorné kontroly mohli byť len poslednými riešeniami a susedné členské krajiny sa plne zapájajú, aby čo najviac obmedzili dopad na voľný pohyb keď takéto kontroly sa stávajú nevyhnutnými. Tiež prijímame odporúčania k lepšiemu aplikovaniu terajších pravidiel k dočasným e, interným hraničným kontrolám. Chceme zabezpečiť, aby e, na základe diskusí terajšie predpisy k šengenskému e, systému sa naozaj používajú. Toto odporúčanie len pretavuje našu solidaritu, naše záujmy medzi členskými krajinami. Toľko z mojej strany a teším sa na vaše poznámky pri, tomto prvo, pri tejto prvej výmene názorov a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme, pán komisár, kolegovia. Množstvo rečníkov e, sa chce vyjadriť. Máme čas len do 30. Sú tu mnohé otázky e, veľkým zložkám, ako je Dublin. Držte sa prosím tých e, dvoch minút. Bol by som vám potom veľmi vďačný, aby sme mali aj odpovede pána komisára. Slovo má ako prvá pani Mecola. Ďakujeme vám za prezentáciu. Opätovne i za to, že ste tu a že hovoríte tak úprimne skutočné fungovanie šengenskej zóny. To znamená, že naďalej budeme e, posilňovať ochranu našich hraníc a zlepšiť riešenie návratov a readmisie. Jedna vec nemôže e, existovať bez druhej. To musíme zdôrazňovať, pretože inak nikto nebude dôverovať Schengenu, ak nebudú všetky opatrenia zabezpečené a že všetky krajiny si nebudú plniť svoje povinnosti. Musíme sa snažiť konať lepšie, ak naše miery návratu budú nízke. 36% pokles medzi rokmi 14 a 15, až 27%, ak vylúčime Západný Balkán tieto čísla nie sú priateľné. A preto moja otázka je, e, čo budú ďalšie kroky komisie, aby tá politika bola efektívnejšia. Napriek našim snahám, pokiaľ ide o tranzitné krajiny, krajiny pôvodu, obchodovanie s migrantmi zostáva veľmi prínosným výnosným obchodom. Musíme e, zastaviť vykoristovanie najzraniteľnejších. 90 e, z prichádzajúcich má e, uľahčenú cestu práve zapájaním sa obchodníkov s ľuďmi. Vzhľadom na správu Europolu Interpolu z minulého roku, čo urobí komisia, aby reagovala Ak Líbii Pobrežná stráž spolupracuje s libijskými e, partnermi. Do akej miery veríme týmto operáciám a zamýšľate to, že táto spolupráca sa v budúcnosti zintenzívni? Čo sa deje bez libijských partnerov, partnerov aby sa zlepšili podmienky e, v Líbii? Pán Kikos. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vítame vás tu, pán komisár. Ja by som sa chcela pánovi predsedovi Moraesovi verejne poďakovať za to podujatie s hotspotmi v Grécku. Bolo to veľmi zaujímavé a veľa sme sa dozvedeli. A preto moja prvá otázka. My sme mali a my sme si vypočuli, že sú isté problémy s, s nadchádzajúcou zimou. Že, e, súhlasím teraz s tým, že komisia musí skutočne robiť všetko možné, buď ako pomoc alebo ako tlak, aby sme takéto fotografie opätovne nemuseli vidieť. E, tieto vlastne útočia na našu európsku kultúru. A druhá otázka, sú, je tu, sú tu isté mm, nezrovnalosti e, s režimami, e, s určitými, ktorí prišli do Grécka a ktorí postupovali ďalej a ktorí mali byť presídlení. Môžete nám vysvetliť, čo sa tam presne deje a do akej kategórie to vlastne platí. Ďakujem. Ďakujem, pán Coelho. Ďakujem, pán predseda. Viem hovoriť po portugalsky. Dobrý deň, pán komisár. Ja e, zdieľam e, vaše obavy a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme e, sa vrátili naspäť k Schengenu, back to Schengen, ako sa tomu tak pekne hovorí a komisia nám teraz robí vlastne dobrý, dobrý návrh tým správnym smerom. Čo sa týka agendy migrácie, je to vlastne veľká starosť, veľké úsilie únie, aby sa lepšie zmanéžovali migračné prúdy, migračné toky, ale aby ale nám dokazuje takisto, že ešte stále to nie je tak ďaleko, aby sme eh, mohli skutočne poskytnúť solidárnu odpoveď. Eh, je vy tu máte, vy ste veľmi často reagovali na apely odtiaľto. Pozitívne ste reagovali, ale ako ste sám povedal, e, ešte je tu veľa práce. Mnohé štruktúrálne návrhy sa už e, urobili, ale mm, je to tiež tak trošku um, ten dojem, že je to príliš pomalé, tá nová azylová agentúra, táto ešte je niekde zabrzdená a nie je to a nie je to vlastne um, všetko do, dopracované. Sú určité riešenia, ktoré mm, tento problém zmierňujú, ale ho neriešia. No, dobre. Takže bez vajíčok sa nedá spraviť omeleta. A bez rozbitých vajíčok tak sa nedá spraviť omeleta, to je jasné. Takže Mm, keď chceme e, túto agendu e, realizovať správne, napríklad čo sa týka Afriky, no to je správne. Rada veľmi rých, bola veľmi rýchla pri hraničnej agentúre, ale veľmi, je veľmi pomalá e, pri Dubline, hoci to všetko spolu súvisí. Takže vaše návrhy, pán komisár, idú tým správnym smerom, ale pre mnohých tu parlamente nie je úplne jasné, či sú členské štáty tiež na vašej linii, či to s potiahnu. Mm, ďakujem, pán predseda hovorí Eli Schlein. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán komisár, za túto disponibilitu, ktorú ste, na, ktorú ste nám poctili. Um, my intenzívne pracujeme na prepracovaní na Dublinov v našej frakcii, v našej politickej skupiny a vy viete, že je potrebné vôbec zrealizovať to, čo je v zmluve. Predovšetkým, čo sa týka solidarity, čo sa týka prerozdelenia um, zodpovednosti na európskej úrovni. Toto už tento parlament niekoľkrát žiadal a kolegovia, kolega Mecola napríklad, to bolo minulý, eh, minulý rok, minulom apríli. Dobre, <clears throat> ja e, si myslím, že tento parlament môže zastupovať pozíciu, ktorá bude e, voči Dublinu silná a jednoznačná, tak aby sme vyslali signál, jednoznačný signál aj na komisiu, aby sme vedeli, na čom budeme trvať, aj čo sa rady týka na pôvodnom návrhu. Tu je niekoľko elementov, ktoré nám poukazujú nám potrebu e, podeliť sa o zodpovednosť. Musí to byť stabilný mechanizmus. Nedávno bol rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ktorý súhlasil s týmto návrhom komisie, e, s tým prerozdelením e, utečencov je to skutočne zahambujúce, aké, e, ako členské, členské štáty pokrývkávajú za tým rozhodnutím. Za 4 mesiace sa v Kanade v roku 2016 Eh, prevzalo priamo 40 osôb 40 tisíc osôb a prerozdelili ich na svojom teritoriu a všetky členské štáty eh, mali len okolo 120 tisíc. Takže keď si chceme zabrať oči silnú takú ambicíznú pozíciu, tak musíme skutočne vedieť, že čo a kto najviac bráni e, v rade. Vy to vidíte lepšie ako ja nakoniec. Nechcem e, hovoriť príliš dlho, ale chcel by som apelovať na komisiu, aby ste, e, aby ste objavili toho ducha tej prvotnej eh, európskej agendy. Nechceme, nechceme externalizovať hranice, ako eh, to, to, to rada niekedy návrhuje Libia. Nielen Libici si robia starosti, ale aj vysoký zástupca, eh, vysoký predstaviteľ OSN pre utečencov. Takisto tento žiadal vysvetlenie od talianskej vlády. Mm, tie milície, ktorý, ktoré tam za e, ktorí sú tam involované do obchodu s ľuďmi. No, vidíte, že um, um, my by sme mali vytvoriť lepšie podmienky pre utečencov, buď v, že v tých táboroch uh, vládnu neľudské podmienky. Najskôr musíme zabezpečiť, aby sa ľudia, ktorí boli poslaní do Líbia, aby uh, sa uh, boli poslaní do riadnych, normálnych podmienok a až potom môžeme uh, uzatvárať, uzatvárať zmluvy s libyskou ochranou hraníc to by bolo, eh, to by bolo správ, to by bol správny postup, správny smer. Eh, ďakujem. Pani kolegyňa Maxima, dve minúty vás poprosím. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, ja by som sa chcela, eh, vám chcela poďakovať za váš, váš, váš prejav. Vy ste hovorili, že potrebujeme viac udržateľnejších snah, aby sme mohli robiť efektívne kroky, ale mm, v zmysle informácií Európskej e, komisie je rada pri e, vrácaní utečencov ešte stále mm, veľmi nízko, 1,5 miliónov pardon, 1,5 milióna by sa mali vrátiť späť a to sa ešte nestalo. Takže máme tu aj tú Európsku e, hraničnú agentúru, ktorá ale nič neurobila. Potom máme agentúru pre readmisiu, ktorá mm, sa obracia na národné orgány. A vy e, sa teraz si kladieme otázku, ako by sa táto spolupráca dala zlepšiť. Aké nové partnerstvá by sa mali uh, by sa mali naštartovať. A, takže tu ide vlastne o krajinu pôvodu. Pán Juncker vo, svojej, e, vo svojom prejave k stave e, k stave Európskej únie povedal, že by sme sa mali zintenzifikovať naše snaženie. A ja um, si myslím, že predovšetkým pri tej rádmisi ilegálne sa zdržiavajúcich utečencov na našom území. Tu musíme pokročiť. Vy ste uh, načrtli niekoľko opatrení, uh, ktoré by ste chceli urobiť, ale myslíte si, že to postačí? Uh, ďakujem. Uh, takže začnem <clears throat> Schengenom. Uh, Claude, a ja som dosť skeptický Eh, sa staviam teda k tomu, čo nám pán komisár povedal. Ja eh, skutočne nevidím, že by členské štáty chceli pustiť z, zo svojich rúk kontrolu svojich vlastných hraníc. To eh, sú len také mm, to sú len také kontroly na pohľad. Ono nikdy ešte nechytili žiadnych utečencov. A tu možno, že vám môžu povedať aj ďalší ľudia, ktorí sú skeptickí práve voči e, kontrolám týchto externých hraníc, vonkajších hraníc. Ja si myslím, že musíme byť skutočne veľmi prísni, predovšetkým čo sa týka toho nového navrhovaného systému, pokiaľ sa týka e, jeho, čo sa týka jeho podmienok, jeho jeho kondícií. Myslím si, že pokiaľ s ním budeme úplne istí, tak sa tie, tak sa tie opatrenia musia zamietnúť. No dobre, je to tak, že sú je to reálna politika. My sme teraz v oblasti symboliky. My, e, ja som sa teraz práve vrátila od predsedu Africkej únie a môžem povedať, že pozri sa, my chápeme, čo sa medzi tými 15 tisícimi systémami udialo, e, tak aby sa naše ciele presadili pre všetkým e, aj čo sa týka tých šetrení, ktoré sme my realizovali sami. E, ten externý realizačný fond, to je pre nás veľmi ťažké, pre Afričanov sa to ťažko dá chápať, Takže 40 miliard investovaných v Afrike len v roku 2016 dokonca s tými pákami, ktoré máme v rámci nových fondov, to bude trvať 2-3 roky a 4 roky a to nie je to, čo Afrika od nás očakáva. A toto ani nebude v žiadnom prípade vy, uh, môcť vykoreniť, uh, vykoreniť uh, základy toho utečenectva. Um, hovorí sa v Maďarsku, že je to Orošov plán. V strede nášho kontinentu sa uh, um, bojuje s utečencami viac než predtým, úplne verejne a otvorene. My musíme skutočne otvoriť legálne migračné cesty, pretože potom bude ten tlak, ktoré eh, chodia cez tie ilegálne cesty, tým bude čím ďalej tým viac. Ten tlak sa nezmierni, ten tlak sa nezníži. A pokiaľ eh, tu ale nemá, nemá milión, eh, ktoré sa Eh, sa eh, hovorí, o ktorých sa hovorí v Maďarsku v rámci toho Sorošovho plánu. plánu. Eh, dúfam, že budete súhlasiť mm, s modrou kartou. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán komisár Avramopoulos, za vašu prezentáciu. Ja by som eh, sa chcel dotknúť toho listu um, komisára pre hospodárstvo smerovaného na eh, Taliansko. Všetky talianské politiky v tejto oblasti eh, boli úniou posvetené a predovšetkým tá, sa, tu, sa tu pochválila talianská vláda. V tomto liste sa uvádza, že v roku 2012 tento e, rozsudok 2012, tá sa dotkla viacerých e, záležitostí a tá situácia v Libii nie je dnes menej nebezpečná ako 2012. Mnohé readmie sa vedú e, často k mučeniu a k porušovaniu ľudských práv. <clears throat> A za druhé, v líbyských um, vysostných vodách sa v rámci konvencie Taliansko nemôže vôbec pohybovať. Za tretie, čo sa týka ochranných opatrení, tieto osoby, ktoré boli zachytené, tieto sa E, nie, nie sú teda vrácané do rozumnej situácie, do rôznych pomerov v Líbii. Potom e, v liste sa hovorí tiež, že sa musí zabezpečiť, aby sa e, operácie týkajúce sa hľadací, vyhľadávacích alebo šetriacich a, záchranných opatrení, aby sa tieto spriehranili zo stredného, z centrálneho Sredomoria sa vlastne tie pomocné organizácie úplne stiahli. Uh, Dobre, takže to by bolo z mojej strany všetko. Sisi. Ďakujem veľmi pekne, Klód. Dovolte mi, aby som sa takisto poďakovala eh, komisárovi za eh, jeho oznám, ale aj za prácu, ktorú každý deň odvádza na našej strane. Týmto začnem eh, pracovať s pasážou pretože vieme, že v roku 2016 sa práve parlamente hovorilo o rozsiahalom prístupe cez Macola správu. To bolo veľmi, boli veľmi konkrétne body, ktoré sa tam navrhovali, ale ťažko presaditeľné. Ale mm, bolo by dobre, keby členské štáty ponechali svoj egoizmus stranou, pretože nie je potom možné presadiť veci, ktoré sú dobré pre nás všetkých. Za prvé, legálne cesty pre migrantov. Pokiaľ ich nebudeme mať, a tu sa skutočne vráciam k tomu, že musíme na tom nastojiť. Pokiaľ ich nebudeme mať, tak sa títo ľudia skutočne budú zverovať vždy nesprávnym ľuďom, budú žiadať ilegálnych prevádzačov. Takže musíme skutočne požiadať členské štáty, aby nechali svoj egoizmus bokom a aby podľa možností zodpovednosť eh, ponechali tiež na eh, krajiny prvého kontaktu. No, keď eh, sa nám to podarilo tu parlamente pracovať a vypracovať, tak sa to musí podariť aj rade. My vieme, že sa obchoduje s ľuďmi. Musíme sa o to postarať. Ja som privítal, privítala tú E, tú správu, že sa musí zvýšiť miera ochrany, osobnej ochrany e, v Líbii. A toto nás e, vedie vlastne k tým koreňom, k tým dôvodom migrácie. Musí sa vypočuť, musí sa vypočuť hlas tohto parlamentu pred niekoľkými dňami. Sme od, odhlasovali mm, sme odhlasovali stanovisko. Uh, ide to tým správnym smerom. Priorita spočíva skutočne uh, na mladých ľuďoch. Hovorím tu o rozvoji. Dobre, prejdeme teraz uh, k dublinskej reforme. Vy ste povedali niečo veľmi zaujímavé. Vy ste povedali, že Dublin je presne ten, ten chybajúci kúsok teda chýbajúca mozaika v azylovom systéme. Teda parlament a Európa sa tomu musia, sa tomu musia uh, venovať, tomu musia dostať. Ďakujem. Pán Valedo, ja si mys... Pani Valado, ja si myslím, že je dôležité, aby sme dodržiavali a sledovali dodržiavanie e, e, občianských práv, ako konvencia o, ľudských práva, o ľudských právach. A my vieme, že tu máme 60 miliónov ľudí, ktoré sú v celosvetovom meritku na uteku. Okolo milióna je to v Libanone, okolo 40 tisíc Ehm, ďalšie krajiny, potom Turecko eh, tiež prijalo veľký počet utečencov a tak ďalej a tak ďalej. Ale v roku 2016 sme mali 200 tisíc, ako povedala komisia. Áno, to je fajn, ale 445 tisíc len v Nemecku e, viac ako polovica. E, skutočne, keď si zoberieme, išli do Nemecka, keď si zoberieme, že kto e, zobral akých utečencov, tak ak prirovnáme si to k počtu občanov, tak vidíme, že niektoré krajiny pri, prijímajú množstvo utečencov na svojich obyvateľov. Pán komisár myslím, že je potrebné, aby sme e, s tým dobre zaobchádzali tak, a aby sa hlavne členské štáty pridržali tohoto, čo slúbi, čo sa dohodne. Hovorili sme tu o legálnych cestách e, migrácie. Mm, utečenci nie sú všetci len dobre vyškolené osoby a vzdelané osoby. Máme tu ďalších, ktorí nemajú takéto dobré vzdelanie a mnohí utečenci prichádzajú eh, po mori, takisto tu máme ekonomických utečencov a my sa pokúšame týchto potom čo najskôr eh, vrátiť späť a musíme mať takisto cesty, aby sme to mohli robiť legálne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán komisár, Opätovne vám ďakujem za vašu podrobnú prezentáciu toho, čo komisia robí a za to, čo robíte vy osobne. Čo sa týka Grécka, my vieme, že realokačný program skončil v septembri bol pomerne uspokojivý. Áno, e, vyskytli sa určité problémy, avšak nedávne ste iste započuli, že prílev sa opäť e, zvýšil. Máme e, dohodu medzi Tureckom a EÚ, ktorá nadalej platí, avšak videli sme opätovne veľký prílev migrantov do Grécka. Chcel by som preto vedieť, či komisia v spolupráci s gréckou vládou alebo samostatne plánuje pokračovať s relokáciami po 26. septembri. Grécky minister pre migráciu včera, sa včera vyjadril, že sa vytvorí 5 nových centier, kde bude prebiehať identifikácia a kde títo ľudia budú môcť prebývať. Komisár, nech sa páči, máte slovo. Chcel by som sa vám poďakovať eh, za vaše otázky. Niektoré z vašich eh, otázok sa prekrývajú, ale eh, budem sa snažiť byť čo najpresnejší v mojich odpovediach. Čo Medzola povedala na začiatku, ja absolútne súhlasím so stratégiou a s tým, že musí byť komplexná to je to, čo sme hovorili od samotného začiatku. Žiada sa mi iba dodať, že budeme neustále hlásiť, od, hlásiť aký pokrok sme dosiahli. Nechceme len zabezpečiť e, len to, e, že máme v teréne adekvátnu podporu e, námorným a pozemným hraniciam, ale aj to, že členské štáty budú lepšie využívať svoje dostupné kapacity. Vzhľadom na to, že otázka bola adresovaná na mňa v gréčtine, budem odpovedať po grécky. V prvom rade dovolte mi povedať, že súhlasím s vašou pripomienkou. Tie obrázky, ktoré sme videli minulý rok, sa nesmú opakovať na formálnych stretnutiach v Aténach s vládou a s príslušnými ministrami som bol ubezpečený, že boli prijaté všetky potrebné opatrenia. A to znamená, že aj keď sa zhorší počasie, situácia na ostrovoch bude v poriadku a budeme mať humánne podmienky. Prizvukoval som, že Európska únia bude aj naďalej poskytovať e, pomoc. Takže naozaj dúfam, že takéto e, obraz, obrazy už e, nebudeme nikdy vidieť. Takisto ste sa pýtali aj na opatrenia realokácií. Títo uchádzači o azyl musia naplniť 75 kritérií a postoj členských štátov je veľmi jasný. Nebudú presidlovať e, tých, ktorí prišli na grécké ostrovy po tom, čo bola podpísaná dohoda medzi EÚ e a Tureckom. Tí migranti, ktorí prišli do Grécka po 20. marci 2016, budú e, spadať e, do platnosti dohody medzi EÚ a Tureckom. Štátna rada v Grécku vydala rozhodnutie, ktoré hovorí, že Grécko môže vyhostiť dvoch e, príslušníkov Sýrie do tretej krajiny za predpokladu, že to tretou krajinou bude Turecko. Grécko musí urýchliť e, implementáciu deklarácie, avšak e, musí posúdiť každý prípad zvlášť a musí zabezpečiť, že bude rešpektovať všetky bezpečnostné opatrenia. Rýchla a dôsledná implementácia dohody medzi EÚ a Tureckom môže a bude znižovať čísla a toto bude aj e, v prípade, keď ľudia budú prechádzať na grécké ostrovy nelegálne. Jednou z našich priorít je vytvoriť legálne trasy príchodu a e, členské štáty pristúpia na modele realokácie. To by znamenalo, že si, si sírčania, ktoré sú v Turecku, ale aj v Libanone, budú schopní dostať sa do Európskej únie legálnym spôsobom, bez toho, aby museli platiť prevádzačom. A to takisto znamená, že už viac nebudú riskovať svoje životy pri prechode do Európskej únie, čo je nesmierne dôležité. To znamená, že všetky prvky reformy spoločného európskeho azylového systému e, musia byť naplnené. A samozrejme musíme vystupňovať e, našu snahu. Ja iba zopakujem, že vaša priorita ostáva e, to spoločné naplňanie európskeho azylového systému a preto v tomto podporujeme estonské predsedníctvo, aby konečne našli kompromis, ktorý by bol priateľný pre členské štáty a ktorý by zabezpečil, že žiadny členský štát neostane osamotený v prípade budúcich kríz. Mnoho eh, z častí našeho komplexného balíčka je prepojených a všetky sú prepojené s Dublinom Viem, že tento výbor bude hlasovať o e, správe pani Wikstrom budúci týždeň. Ako som opakovane povedal, silný mandát ostáva aj naďalej v rukách rady. A samozrejme v tomto ohľade my súhlasíme že rozhodnutie rady ostáva aj v platnosti do, do septembra 2017. To znamená, že tí, ktorí 2016, e, to znamená, že tí, ktorí prišli pred týmto dátumom, majú nárok ostať e, v EÚ. E, samozrejme, Otázka je, ako budeme pokračovať s implementáciou po 26. septembri. Nechceme nechať Grécko a Taliansko v tomto prípade osamotené, aby sa vysporiadali sami s touto situáciou. Ale povedz, povedzme si aj ten e, dobrý aspekt. Realokácia e, sa postupne stáva úspešným príbehom. 90 e, e, prípadov e, Eh, ktoré podniklo Taliansko, bolo úspešným príbehom realokácie. To znamená, že sme realokovali viac ako 30 tisíc eh, ľudí. Čo znamená 2200 realokácií mesačne. Vďaka tejto schéme sa nám podarilo vytvoriť dôveru medzi členskými štátmi a vytvoriť eh, európsky tím ktorý spoločne zvláda európsku krízu. Mnoho z vás položilo otázku ohľadom Líbie. Náš e, e, momentálny projekt podpory IOM a UNHCR e, prináša veľmi veľa, ale musíme zabezpečiť aj to, aby tieto dopady boli čoraz silnejšie Musíme zabezpečiť, aby UNHCR a IOM e, začali e, nasadzovať svojich medzinárodných pracovníkov v Líbii. A verte mi, nie je to jednoduché pretože sú tu veľmi závažné bezpečnostné výhrady. Musíme zabezpečiť, aby líbyské orgány podali pomocnú ruku a spolupracovali s týmito orgánmi, aby e, im poskytli bezpečný a ničím nebránený e, prístup k zariadeniam, kde sa migranti zhromažďujú alebo naloďujú. A samozrejme jednali v súlade s ich odporúčaniami. E, takisto komisia sprístupnila financie približne 46 miliónov eur. E, je to projekt, ktorý bude implementovať Taliansko, ktorého základným komponentom je podpora líbyských orgánov aby sa postupne vytvárali e, kapacity na kontrolu južných hraníc štátu. Práve hovoríme s talianskými orgánmi o zorganizovaní e, pozorovateľskej e, misie, ktorá pripraví práve tento komponent projektu. Zároveň legálny prechod južnej libyskej hranice by mohol byť zlepšený prostredníctvom intervencie EÚ. Európska únia už e, poskytuje prostredníctvom IOM podporu dobrovoľných, e, dobrovoľného návratu Eh, ekonomickým migrantom, ktorí sú eh, eh, ktorí uviazli v Líbii. Pravdepodobne Európska únia bude podporovať aj núdzovú evakuáciu, evakuáciu z Líbie do Nigeru, predovšetkým tých migrantov, ktorí si vyžadujú medzinárodnú ochranu. teraz odpoviem Frankovi na jeho pripomienku. Roberta, ja som odpovedal a som si istá, že všetci počúvame, keď tu nie sme. Čo ste prezentovali, je obrázok toho, že mnoho Európanov sa zaujímajú o vnútorné kontroly na hraniciach niektorí majú veľmi výrazné obavy kvôli bezpečnostnej situácii a my to samozrejme chápeme. Snažíme sa nájsť dobrú rovnováhu medzi týmito dvomi prvkami. A to vôbec nebolo jednoduché. Chceme zabezpečiť, že interné kontroly na hraniciach sú iba prostriedkom po ktorom sa siahne ako po poslednom opatrení. Chceme obmedziť eh, predovšetkým eh, negatívne dopady na voľný pohyb osôb v prípade, že by došlo k zatvoreniu hraníc. Čo sa týka eh, Afriky. Budem hovoriť o presídlovaní a legálnej migrácii. Existuje reálna potreba aby sme zabránili nelegálnym kanálom. Samozrejme, legálna migrácia v spolupráci s tretimi krajinami sa musí stať dôležitejším komponentom v celkovej spolupráci Európskej únie s tretimi krajinami pri zvládaní migračných tokov. V tomto kontexte sme predostreli myšlienku, aby sme v úzkej spolupráci e, s členskými štátmi pri plnom rešpektovaní ich národných kompetencií pilotný projekt legálnej migrácii s vybranými tretinými krajinami, e, ktoré budú podporované prostredníctvom financí z Európskej únie Teraz e, sme v procese hodnotenia takéhoto e, opatrenia zo strany členských štátov. Ako som povedal úvodom, e, to, tieto procesy sú nesmierne dôležité. Geografické priority, ktoré sa týkajú podpory Talianska a na zníženie tlaku na centrálnu stredomorskú cestu je prejavom solidarity Výber krajín bere do úvahy aj plán UNHCR pri zavedení dočasného mechanizmu pri e, núdzových migrácií tých najzraniteľnejších skupín migrantov z Líbii. Presídlenia z krajín ako je Niger a Čad bude preto nesmierne e, dôležité. Naša spolupráca s Nigerom e, funguje veľmi dobre. V prípade spolupráci s Čadom sú určité rezervy musíme samozrejme manažovať migračné toky spoločne. A teraz prejdem späť do gréčtiny, pretože kolegyňa sa ma opýtala otázku. Zopakujem opätovne, že naša priorita je presídliť všetkých tých, ktorí majú na presiedlenie nárok na základe predchádzajúcich dvoch rozhodnutí. Avšak ani Taliansko, ani Grécko nesmú zostať stáť osamotene. Od samotného začiatku sme týmto dvom krajinám e, pomáhali e, ktorí sú vystavení veľkému tlaku. Európska komisia bude ich naďalej podporovať tak operatívne, ako aj finančne a samozrejme budeme podporovať aj schému presídlovania. A takisto budeme zverejňovať pravidelné správy o pokroku. Chcel by som vás ubezpečiť, že máme veľmi veľa pozitívnych správ zo strany mnohých členských štátov. E, pani Kienge, vy ste sa ehm, ma opýtali otázku takisto zdieľame vaše výhrady, pretože vaše obavy a ich obavy e, sú aj našimi obavami. Bez ohľadu na to, kde sa v Líbii nachádzajú, našou prioritou je zabezpečiť, že naši partnery budú môcť v teréne nasadzovať svojich ľudí a samozrejme chceme pomôcť aj tým ekonomickým migrantom, eh, ktorí sa chcú vrátiť do svojich krajín. Avšak je pred nami stále mimoriadne veľa práce, o tom nie je pochyb. Dúfam, že budeme mať ďalšiu príležitosť sa stretnúť opätovne. Myslím si, že som odpovedal na všetky otázky, pán predseda ale samozrejme ja som vám aj naďalej k dispozícii, pán predseda, keď budete eh, hovoriť eh, o eh, spolupráci alebo v prípade budete potrebovať nejaké ďalšie objasnenia z našej strany. A chcel by som opätovne vyjadriť to, čo už viackrát odznelo v tejto miestnosti a síce to, že som veľmi vďačný za vašu podporu. Je to aj vďaka Európskemu parlamentu a bez eh, pomoci ostatných inštitúcií, eh, keby eh, bola rada rovnako spolupracujúca ako je parlament, bola by pred nami oveľa lepšia, krajšia budúcnosť. Ďakujem veľmi pekne. Keď ma chválite, neviem, či to zlepšuje moje postavenie medzi poslancami alebo nie. Teraz Teraz e, máme ďalšieho komisára, ktorý pred nás pristúpi a sme naozaj veľmi zanepráznení. Čiže oceňujem to, že ste nám venovali váš čas a ďakujeme veľmi pekne. A a samozrejme tešíme sa na vašu správu. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz máme ako hostia ďalšieho komisára, Genghis uh, coming. Thanks. Vážení kolegovia, uh, komisára už máme tu, takže môžeme prejsť rovno na ďalší bod našeho uh, programu, takže prosím, ostaňte na svojich miestach, tak aby sme mohli začať.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 Dear colleagues, um, we can start point 10. Sorry for the pause there. Bod 10. Ak ste pripravení. Komisár pre bezpečnostnú úniu, pán Julian King, chcem vám len pripomenúť, že komisia vydala viacero dokumentov k balíčku o kybernetickej bezpečnosti. Náš výbor samozrejme sa zaujíma o aspekty týkajúce sa e, súkromných e, bezpečnosti osobných údajov, kybernetickej kriminality a tak ďalej. Pán komisári, teda teraz tu, pr- bol práve v výbore pre terorizmus. Teším sa, že dnes pohovorí sem, teda tu u nás Máme tu e, dokumenty, ktoré boli vydané v tejto súvislosti a e, to sú dokumenty Julian, teším sa, že si tu. Ďakujem za prítomnosť. Ďakujem za pozvanie a vďaka tým, ktorí tu sú s nami. Duo uh, komisárov. Vaša odhodlanosť eh, k, k dobrej veci si naozaj zaslúhuje obdiv. Kybernetická bezpečnosť. Bolo tu množstvo prezentácií, množstvo výborov, ktoré zohrávali veľmi dôležitú úlohu v tejto práci. Veľmi som si zakladal na tom prísť sem do Libe a hovoriť s vami, pretože podľa mňa vy zohrávate dôležitú úlohu ako i ďalšie inštancie tohoto parlamentu. Nemyslím si, že e, by tu šlo len o tú časť, e, ktorá sa týka len kybernetickej zločinnosti. Je to i širšie a E, problematika, ktorá sa týka vašeho záberu prác. Ďakujem za vašu angažovanosť v tejto veci. Už sme o tom hovorili, viete, že veľké výhody v toho prepojeného sveta prichádzajú v rôznych formách priniesli i rizika a výzvy toho prepojenia. Ak to neuznáme a nebudeme bojovať proti tým výzvam a zvýšime bezpečnosť, podkopávame alebo rizikujeme, že sa podkope vieryhodnosť prepojenia a vieru našich občanov v dôležitú súčasť ich budúcnosti, je to veľmi dôležitá práca kvôli tým širším súvislostiam. Spolu s množstvo ďalšími komisárov sa snažíme dať na stôl určité veci na diskusiu, definujú e, tieto otázky. Nezačíname od nuly. V roku 2013 vznikla stratégia v tejto téme nadviazali ďalšie kritické služby, snaha chrániť dôležité súčasti našej spoločnosti. Avšak tá podstata tých problémov sa veľmi rýchlo vyvíja a preto sme si mysleli, že je na čase pozrieť sa na novo na niektoré tieto otázky a hovoriť s vami o nich. Internet vecí znamená, že tu desiatky miliónov nových e, zariadení sú v tom výhody, ale dá sa to mnohými využiť, e, aby nám ublížili. Kybernetické hrozby sú čoraz strategickejšie, ohrozujú naše štyri kritické infraštruktúry, dokonca demokratickosť našich inštitúcií je tu ten efekt prelievania sa zo sveta priemyslu, e, výpočtových techník do iných sektorov. My sme naznačili, aké sú to výzvy. Asi 4000 náhodných útokov od roku 2014, nedávne úteky, len potvrdili, aký veľký dopad i aktivít v tejto oblasti. Takže táto škála e, výziev nás viedla k návrhu opatrení, ktoré posilňujú našu kolektívnu reakciu na základe troch pilierov odolnosť, odraďovanie a obrana. A vo všetkých týchto oblastiach chceme spolupracovať nielen v EÚ, ale aj širšie naprieč EÚ. Táto téma, ako viem, je vám parlamentu blízka. V Štrasburgu sa práve o tom diskutovalo na poslednom pléne. A viem teda, že vy si uvedomujete, aké dôležité je pokročiť v týchto otázkach. Prvý z týchto pilierov je odolnosť. My musíme byť odolnejší, e, rýchlejší v reakcii, keď sa odohrajú útoky. Súčasťou balíčka je teda e, to, kde e, komisia navrhuje silnejšiu agentúru bezpečnosti, založené je to na ENISE. Nová zodpovednosť a zdroje s cieľom zabezpečiť koordinovanú reakciu. Východiskom je táto smernica, treba ju však revidovať a ja si myslím, že sa treba snažiť rozšíriť túto ochranu nad rámec e, toho kritického sektora i k iným sektorom. Musíme tiež zabezpečiť, že e, týmy reakcií dobre fungujú a majú dobré zdroje. Agentúra pre kybernetickú bezpečnosť by mala mať za úlohu implementovať celoeurópsky rámec certifikácie, aby bezpečnosť bola súčasťou nových služieb a produktov, teda bezpečnosť cez dizajn. Zabezpečí sa tak, že desiatky miliárd nových produktov je dostatočne kyberneticky odolných. Ako sa vyvíja hrozba. Ten rámec musí podporovať celoeurópsku certifikačnú bázu. Sú tu dobré e, princípy, ale potrebujem paneurópske pravidlá a štandardy aby naši občania vedeli, ktorým zariadenia môžu dôverovať, aby vedeli využiť bezpečnosť ako e, garanta kvality k produktom, ktoré predávajú. Takže množstvo týchto zariadení je dôležitých, ale rovnako kultúra, ale 90% tých e, úspešných útokov súvisí s ľudskou interakciou. Kybernetická bezpečnosť začína teda doma s tou kybernetickou hygienou, bezpečné heslá, pozor na prílohy. Nie je to ťažké, treba sa na to zamerať. Musíme ľuďom pomáhať, aby boli zodpovední, takisto verejnému sektoru, podnikom musia mať dobré rizikové programy a pravidelne aktualizovať, aby posudzovali rizikovú situáciu. Odolnosť však znamená ľudia so správnymi zručnosťami. Hrozí nám tu medzera v tejto oblasti. 350 tisíc ľudí v roku 2022 treba tu mať naozaj mainstream a školiace osnovy. Mnohí výrobcovia závisia od získavania kritických technológií mimo EÚ, takže my chceme tiež nakopnúť európske e, priemyselné kapacity v tejto oblasti. Prvý krok sme urobili súkromno-verejnými partnerstvami. Tu sa zmobilizuje 1,8 miliarda eur investícií e, do roku 2020. V USA však investujú 17 miliard len tento rok. Naše úsilie teda sa nekrie s rozsahom hrozieb. Chceme ísť ďalej, chceme paneurópsku kompetenčnú sieť, aby sa posilnili kapacity v celej Európe a tiež nové centrum kompetencií, také centrum na všetok tento výskum a aktivity v tejto oblasti na podporu európskych spoločností. Návrhy k tomu predložíme budúci rok. Vzídeme z pilotnej fázy, ktorá čoskoro začne. Odolnosť znamená tiež schopnosť reagovať, keď sa niečo udeje. Ako nám ukázali nedávne útoky, určitá architektúra je už hotová, potrebujeme však viac. Vytvorili sme určitý návrh, plán, ako reagovať na cezhraničné krízy. Tu potrebujeme testovať tieto veci s ďalšími aktérmi. Sťažiť možnosť útoku na nás, to je dôležitá súčasť tej odpovede. Potrebujeme e, vieryhodné antistimuly pre útočníkov, či už sú to zločinci alebo nepriateľské ký štátni či mimoštátni aktéry. V návrhu komisie sme sa zameriavame na nárast príležitostí e, e, mali by tu byť vieryhodné, demotivujúce e, prostriedky stíhania, odrádzania. Musíme posilniť našu spoluprácu so súkromným sektorom vo všetkých týchto bodoch. Kapacity by mali byť v tempe vývoja technológií, vystepňovanie spolupráce, skúsenosti. ku posilňovanie Europolu ako určitého centra, pokiaľ ide o tú boj proti tej zločineckej dimenzii. Boli tu vlastne výzvy, pokiaľ ide o prístup digitálnym dôkazom. To sa hlavne týka tejto oblasti. My teda chceme riešiť niektoré z bariér, chceme úspešne využívať takéto dôkazy v stíhaní. Toky e, údajov sú v podstate vždy cezhraničné. To všetko e, e často je, sa končí na národných hraniciach a treba to riešiť spoločnosť s komisárkou Jourovou sa budeme <laughs> snažiť e, zľahčiť prístup k, teda, k elektronickým dôkazom. My sme e, nakopli naše, naše kapacity a určité formy kybernetickej kriminality, hlavne zneužívanie detí. Musíme konať v nových oblastiach, Chceme bojovať tiež proti eh, digitálnym formám zločinu, aby sme zahrnuli všetky transakcie i s virtuálnymi eh, menami. Takisto umožňujúc lepšieho stíhania cezhraničných eh, zločinov. Je takisto schopnosti obrany členských krajín. Je tu silný obranný element. Chceme spolupracovať, skúmať rozsah obranného fondu, aby sme posilnili schopnosti kybernetickej obrany. A v neposlednej miere musíme posilniť eh, medzinárodné procesy, aby sme sa dohodli na určitých normách aplikovanie medzinárodného práva kybernetickom priestore. V júni e, rada e, schválila súbor nástrojov kybernetickej bezpečnosti. To je súbor proti opatrení, <clears throat> proti tým, ktorí proti nám konajú vrátane sankcií. <clears throat> Musíme spolupracovať s dôležitými medzinárodnými aktérmi. Je to agenda, kde treba pracovať na pôde OSN. Čo najširšia podpora, odolnosť e, voči e, naš, našich, v oblasti našich susedov, ale tiež musíme konať na prehlbenie spolupráce s NATO. To je tá oblasť, je spoločné vyhlásenie z Varšavy stanovilo množstvo ambícií, ktoré treba dosledovávať. Urobili sme pokrok. Poprvýkrát sa organizovali spoločné cvičenia, to chcem podporiť a s vašou pomocou chcem ísť ďalej, obohacovať naše prístupy k odolnosti a pokiaľ ide o boj, boj proti kybernetickým a hybridným hrozbám. Takisto boj proti ilegálnym obsahom online. To súvisí s rovnakou problematikou. Tu sú proste princípy pre platformy, aby sa zvýšila proaktívna prevencia odstraňovanie <clears throat> nenávistných obsahov, boj proti terorizmu online. Takisto je tu množstvo e, zábezpek, ako sme už diskutovali, toto nie je o tom, čo je legálne alebo nelegálne. To je možno nájsť v oddelenej legislatíve. Online však sa nachádzajú informácie, kde e, je osveta, kedykoľvek je to nelegálne. Potrebujeme, aby spoločnosti vystupňovali svoje úsilie a zobrali si svoj diel zodpovednosti ďalší krok bude závisieť od toho, ako tie online platformy budú reagovať budeme monitorovať pokrok zvyšok tohto roka a za všetkom budúceho roka budeme posudzovať, či tu je dostatočný pokrok, či potrebujeme ďalšie kroky, vrátanie toho, že si vyhradzujeme právo na legislatívu k existujúcej uh, legislatíve. Prvý eh, element ambiciozného balíčka už máte e, sme vám k dispozícii v tomto výbore, aby sme sa na to pozreli akýmkoľvek spôsobom, ako to bolo avizované ďalšie návrhy, hlavne pokiaľ ide o e-evidence, e-dôkazy, bude nasledovať. Všetky prispejú k všeobecným strategickým cieľom a to je posilniť našu kybernetickú odolnosť, aby sme vedeli sa postaviť novým výzvam v tejto oblasti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme ti. A teraz jednotliví poslanci. Najprv pani Mecová. You, please... Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Je mi veľmi ľúto, keď budem musieť hneď po mojej otázke odísť, musím ísť do, do jedného výboru, ale ja, vám, ja sa vám chcem poďakovať za to, že ste prišiel, za vašu prácu, celkovo aj za osobný angažman predovšetkým vo veciach zvýšenia kybernetickej bezpečnosti. Um, máme tu rôzne eh, módy operandy, je to jedna na nás najväčších víziev dnešného, tisícro, dnešného storočia, tisícročia, toto treba povedať. Každý, každého sa to týka, týka sa to nášho života a je to vlastne kritický problém infraštruktúrny pri týchto eh, kapacitách sa to riziko ešte zvýši. Musíme jednoducho zabezpečiť, aby bola naša, eh, naša organičná trestná konaní eh, v stave postúpiť ďalej, aby mohli tento systém nejakým spôsobom prerušiť, porušiť ja nechcem teraz eh, ísť do každého detailu, do každej veci detálne, ale vítam eh, to, že agentúra NISA by mala dostať stály mandát na to, aby podporovala členské štáty na efektívny boj a profilakciu v rámci kybernetických atakov, kybernetických útokov. Tá, tieto európske agentúry jednoducho potrebujú eh, dostatočné prostriedky, aby mohli vytvoriť a vybudovať svoje kapacity, tak aby mohli uh, dobre sa obchádza so svojou navyšujúcou sa pracovnou záťažou. Takisto vítame usmernenie v kapitole boja s kybernetickými podvodmi. Toto sú tiež e, určité akcie vo virtuálnych menách, ktoré sa navyšujú a myslím si, že toto všetko je tým správnym krokom, správnym smerom. Rovnako je Totiž reakcia alebo také rámcové reak- dielo reakcie a na to, aby sme to mohli postupovať lepšie ďalej. Okrem toho, to slúži na odkrytie a, um, a sankcionovanie a, a um, šetrenie jednotlivých uh, kybernetických, uh, jednotlivých kybernetických a, uh, E, deliktov e, je potrebné vyzvať členské štáty, aby lepšie chránili svojich občanov, pre všetkým deti, treba dobudovať infraštruktúru, e, je tu potrebný samozrejme efektívne vymazávať ilegálne obsahy z internetových stránok. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi povedať, máme čas do 16.30, takže poprosím, aby ste každý dodržiaval dve minúty. Sepia, ďakujem veľmi pekne um, pánovi komisárovi, že ste sa unovali medzi nás. Mnohé veci sa tu už spomínali a teraz mi dovolte um, dotknúť sa dvoch takých malých príkladov, uh, na ktoré často nemyslíme, pretože mnohí z nás nevedia, nemyslia na to, čo sa všetko môže stať. Uh, mnohí z nás si stiahujú apky, um, čím viac, tým lepšie a nevidia napríklad, že uh, ich môžu sledovať. Niektorým, niekomu to je takisto jedno. A hm, nech sa nemyslia na to, že si, uh, že si možno stiahnuť určité vírusy škodlivý software. Uh, je to síce aj uh, problém súkromný, ale a potom si to zoberiete na pracovisko, niečo si stiahnete na, na USB stick a potom e, si to e, stiahnete na pracovnom mieste, a, kde v podstate by mala byť dobre zabezpečená bezpečnosť, ale zrazu ten vírus máte aj na svojom pracovisku. No a musíme si tu slušne aj v našich členských štátoch musíme ešte na tom popracovať. Takzvaná mediálna kompetencia je niečo, čo si každý má zastrčiť za zrkadlo, aby to každý deň videl. Možno len taký minimálny príklad, maličký. Takzvaná refit, refit technológia bol... Hey. E, bola som v supermarkete, nemala som zo sebou hotovosť a za normálne okolnosti um, sme dávali, sme dávali uh, našu platovnú kartu, sme museli strčiť do zariadenia a teraz to stačí priložiť. No a teraz možno, že tam bol niekto, nejaký kriminálnik a mohol očítať moje dáta. Takže mám tu síce taký obal, teda, e, ktorý, ktorý bráni e, napríklad e, kopírovaniu mojich kariér, teda odčítaniu mojich kariér, ale musíme si byť istí, aby sme na to nezabudli. Pretože organizovaný zločin to nie je len obchod s ľuďmi, ale to, čo bolo v minulosti, možno, že veľmi jednoduché. Bola to maličkosť. To už dnes takéto malé nie je. Áno, áno. Tento rifit. To sú... A, a, to, to som rovnako paranoidný. Para, paranoidný. Mm, ja to nemám teraz teraz nemám zo sebou, ale uh, Refit Protection to môžem len každému odporúčať. To je taká malá krabička, aby uh, sa, aby mohli e, kriminálne žili odčítať vašu e, kartu alebo údaje z vašej karty. E, ďakujem, pán predseda. To už je druhý deň, čo pán King a ja máme tú česť v tom istom, v tej istej miestnosti. Dovolte mi zo pár bodov. Ja som veľmi spokojná, že téma virtuálnych uh, mien um, sa dostala opätovne na program rokovania. Ja, sa, e, ja pracujem na smernici o uh, špinavých peňazí a tu uh, máme takisto istý dosah na túto tému je dôležité, aby sa práve takéto virtuálne peniaze nemohli e, použiť na, použiť na pranie špinavých peniazí. Napríklad, ak si vyjasníme aj tento aspekt, bude to veľmi nápomocné. Jeden bod. Druhý bod. Uh, tie, e, to, tie zadné dvierka, zero pairs. Myslím si, že to budeme mať ešte návrh v 2018 na úlohu kvalifikácie pri šetrení v trestných činoch, pretože sme trochu, sme trochu samozrejme nervózni, ešte musíme počkať rok. Chceme samozrejme, aby činné v trestnom konaní mohli pokračovať v svojej práci, ale je dôležité ehm, vedieť, že mnohé členské štáty majú rôzne politické opatrenia. Moja krajina napríklad, e, moja krajina napríklad a hovorí, že môžeme si to nakúpiť, e, keď to pochádza z bezpečného zdroja a všetci zabudajú na to, že tie dvierka zostanú otvorené. A, a že to pôjde nad rámec, na, cez hranice danej krajiny, nad, cez hranice e, Holandska napríklad. A kam sa to dostane? No a potom e, kriminálne a teroristické, a teroristické obsahy, ktoré sa dajú stiahnuť online. Tu nemáme žiadnu definíciu, čo sú to kriminálne alebo teroristické um, obsahy online. A, mal, necháva to len na uh, internetových providerov, ale je to úloha uh, štátu robiť tú kontrolu. Je to vysoká, prioritná štátna úloha, nemala by byť e, outsourcovaná na komerčné firmy. Obe e, smernice by sa mali harmonizovať, mala by sa harmonizovať takisto zaobchádzanie s nimi a samozrejme my rozumieme, že to nemo, nie je prenechané na komerčné účely. Pani, pán Dupré, Žera, nech sa páči. Áno, ďakujem, pán predseda. Ja vás sem poprosiť o strpenie. A, a o strpenie mojich e, kolegov a pána komisára tiež. A ja sa v tomto takto nevyznám e, veľmi. Ja som prišiel e, neskoro a teraz som zameškala váš e, úvodný e, prejav. Ja nie som paranoidný a nemám nejakú dobrú, dobrú internetovú hygienu, treba povedať, lebo sa nevyznám. Ale chcem povedať, pán komisár, dve veci. Je taká jednoduchá duša, taká ako som ja napríklad, si povie, internet je priestor, ktorý nemá hranice. To znamená, že pokiaľ sú tam nejaké útoky na bezpečnosť, tak nie sú eh, špeciálne, eh, netreba ich špeciálne hľadať nejako. Medzinárodne sú rôzne eh, ciele, rôzne miesta, ktoré, na ktoré sa útočí. Niekedy sú to súkromné, niekedy je to verejný sektor. A toto je teraz moja otázka na vás v návrhu komisie. Je tu, hovorí sa tu o tom, že existuje taká kybernetická ochrana, obrana tak cyber defense. Francúzsko napríklad zriadilo takúto stránku práve slúžiacu na ochranu bezpečnosti počítačov. Teraz si kladiem otázku, že potom, čo tu teraz nič nemáme, tak by sa dalo možno predstaviť, že uh, dlhodobo máme takéto autonómne, že dlhodobo by sa mohlo, mohla nasadiť taká autonómna jednotka? A keď je PIS sme e, tu e, vlastne nasadili všetky jednotky e, na najvyššej úrovni napríklad, so všetkými ich schopnosťami. Nebolo by jednoduchšie, keby sme sa, že bolo by určite jednoduchšie, aby sme sa dohodli, aby sme vymieniali informácie. Takže napríklad to hovoríme tiež o Európskej agentúre pre bezpečnosť siete. Tá tu odvádza tiež dobrú prácu. Skorigujte ma, keď sa milím, ale každý rok, pokiaľ viem, je tu nejaké verejné obstarávanie, pri ktorom Mm, bezpečnostní experti, e, špeciálne v internete, e, sa stretnú a potom e, o tých obsahoch, o tom sme už hovorili, to je niečo, čo mám veľmi na srdci, to je boj s terorizmom a to je samozrejme tiež jedna oblasť, tu ešte jedna oblasť, o ktorej sme hovorili a to, je, to sú tí cyber predators, to sú manipulátory, sú to perverzní, perverzné osoby, ktoré používajú falošnú identitu, aby sa, um, aby sa uh, pohybovali v priestore tam, kde aj naše deti napríklad. A tu je treba komisiu poprosiť, aby sa uh, tu urobilo niečo. Uh, a myslím si, že tá legislatíva v mojej krajine ide, uh, ide uh, príkladom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán komisár, za vaše uh, za vaše vysvetlenia. Ja sa chcem poďakovať komisii za to, že celý tento balík eh, mm, kybernetická bezpečnosť eh, sa dostal na program. My rozumieme, že tie riziká a nebezpečenstva sa zvyšujú. K začiatku roku 2016 to bolo viac než 4 tisíc útokov a takisto aj eh, um, vydieračských útokov a 3, o 300% uh, sa to navýšilo od roku 2015. 8% európskych podnikov tým bolo uh, dotknutých a je to skutočný problém. Ja by som mal zo pár um, otázok ešte k uh, vašim vysvetleniam a k celom tomu balíku kybernetická se, uh, bezpečnosť, kooperácia a teda spolupráca a spoluúčinnosť. Musíme e, si dať nový mandát. Je to dôležité, aby ste mohli lepšie kooperovať aj, e, spolupracovať aj s členskými štátmi na jednej strane a na druhej strane si myslím, že musíme takisto e, posilniť spoluprácu európskych inštitúcií, Europola, NISA a ostatných, pretože tu je množstvo informácií, tu je množstvo dát a tieto by sa mali veľmi rýchlo rozanalizovať. E, v bode 2, e, tu ste tiež hovorili, že tá spolupráca e, s Nátom sa začala, to je tiež veľmi dôležitá téma. Ide tu nielen o civilné útoky, civilné rizika a problémy bezpečnosti, ale ide tu aj o hybridné vojny, o obranu. Myslím si, že to bude začiatok, ale myslím tiež, že je tu potrebné mať permanentnú spoluprácu so školeniami, s cvičeniami a podobné. To, to je tiež veľmi dôležité, mali by sme o tom hovoriť. Ja samozrejme súhlasím. Jedna z eh, dôležitých tém je tiež senzibilizácia. niekoľko bodov by sa malo by sme mali aj my ako osoby zmeniť. To je tiež veľmi dôležité. bo, dôležitý bod. Na jednej strane je to jasné a vyplýva to tiež z dokumentov komisie, že musíme ísť na touto cestou e, ďalej, ale na druhej strane musíme takisto zabrániť tomu, aby sme mali len jedno e, E, jednotné riešenie, ktoré by prevládalo, pretože my musíme v, hovoriť e, v, s priemyslom, s mnohým, osloviť mnohé sektory a mali by sme uh, si urobiť tak keď také označenie nejaké, pretože tá práca sa musí urobiť. Musíme vlastne zahrnúť, implementovať do toho, involovať do toho všetkých partnerov, tak aby sme našli skutočne dobré riešenie. Potom tomuto, eh, k tým, k tým usmerneniam pre ilegálne aktivity, musíme si najskôr pozrieť, ako to má fungovať. A potom, v tých rokoch potom, sa musí hľadať riešenie a možno takisto uh, pripraviť nejakú legislatívu. Um, čo si o tom myslíte? Ja si myslím, že je, sú tu rôzne a veľké rozdiely medzi krajinami. V niektorých krajinách um, sa takéto usmernenia môžu veľmi dobre implementovať, e, uviezť do života a iné krajiny e, z toho nebudú mať žiadnu prioritu. A, e, takže tu sa potom musí vlastne zvýšiť, trošku zvýšiť tlak na implementovanie a presadenie týchto usmernení. Ďakujem, Fra- Mary Lois. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, že ste k nám prišiel a že ste nás informovali o najnovších vývojoch A keď si teraz pozriem eh, tú prácu, tak si myslím, že máme tu veľmi dobrý moment, čo sa týka pre všetkým kybernetickej bezpečnosti, obrany. Vy ste tiež hovorili o tom, že vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, kompetenčné centra, školenia sú dôležité, takisto veľmi eh, dôležité je výskum v tejto oblasti. Toto všetko eh, je jasné. Ale ja by som chcel sa dotknúť toho, čo povedal pán Bony niečo mi tu chýbalo. A myslím si, že toto predsa je e, trošku, je trošku zmetočné. Chýbalo mi na jasnom vymedzení pojmov. Čo to znamená cybercrime? Čo to znamená cybersecurity? A toto ste ale povedali tiež v tom, e, čo ste hovorili vy, digitálna bezpečnosť. E, digitálna, digitálna, e, to, to nie je to isté, pretože my tu vidíme, my tu vidíme e, mnohé problémy v práve v súkromnej sfere, ktoré majú dočinenia s digitálnou bezpečnosťou osôb. Ale to sú problémy, ktoré sa nemôžu a nedajú riešiť len e, normy. Ale tu potrebujeme jednoducho aj novú trestnoprávnu legislatívu, pretože tu, sú, tu je nový vývoj. Mnohé veci sú e, úplne nové. A toto môže mať obrovský dopad na ľudí, na ich zdravie, na ich bezpečnosť, na ich domov, ako e, napríklad vyzerá vaša spolupráca s pani komisárkou Jurovou. My máme dojem, že v trestnom práve e, sa e, niekedy sa, sa musí urobiť ešte oveľa viac, že tam proste musíme mať nové kapitoly práve pre tieto digitálne, digitálne eh, kriminálne činy, eh, pretože eh, kybernetická bezpečnosť je oveľa širší pojem ako digitálna bezpečnosť. Musíme rozlíšiť, čo tu je nové a čo a to, čo sme sa chceli opýtať aj vás a pani Jurovej potom niekedy inokedy, to je otázka detí. Pretože deti si predsa zaslúžujú osobitnú ochranu. To je veľmi dôležité. A tu máme legislatívne a právne problémy. My e, sme nenašli správnu, e, správny podklad napríklad, správny právny základ na to, aby sme to mohli urobiť. Pri hrách napríklad. môžu tu byť problémy, ktoré budú pre deti rizikové. Napríklad deti hrajú hry, ktoré ich vyzývajú spáchať samovraždu napríklad. A toto by sa malo potrestať. Takže naozaj e, vás urgentne žiadame, aby ste to analyzovali. E, ochrana detí v digitálnom prostredí nevyužíva iba nové technológie, avšak e, pokrýva naozaj aj každodenné aktivity. A ďalšou vecou e, vo všeobecnosti, e, ktorá mi chýbala v tomto dokumente, je previazanie elektronickej bezpečnosti a práva na ochrane osobných údajov. Pretože Častokrát sa vytvára umelý e, konflikt medzi ochranou osobných údajov a bezpečnosťou, e, pretože súkromie a bezpečnosť sú úzko previazané. Bol by som naozaj veľmi rád, keby sme mohli e, túto tému mohli rozvinúť. Predovšetkým tému kybernetickej bezpečnosti. A naozaj spojili to aj témy ktoré naozaj spájajú tak bezpečnosť, ako aj ochranu osobných údajov. Ale samozrejme, osobná bezpečnosť je samozrejme e, previazaná s ochranou osobných e, údajov a s ochranou e, súkromia. Ľudia by si nemali vyberať medzi jedným či druhým. Ďakujem veľmi pekne. Škoda, že nemáme viac času prejednať tieto veci. Myslím si, že zoznam prihlásených do rozpravy uvádza už iba jednu, takže Barbara Spinelli a potom ešte Anna Gomeš. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mám niekoľko otázok, ktoré sa týkajú otázok, e, ktoré ma zaujímajú ako spravodajkyňu. V oblasti slobody prejavu médií a chcel by som, chcela by som vedieť, akým spôsobom to môže ovplyvniť túto uh, slobodu. Prvá otázku, uh, ktorú uh, položím, tak je nasledovná. Hovorili ste o kybernetickej bezpečnosti. Nemyslím si, že by tieto obavy o bezpečnosť a samotné bezpečnostné opatrenia by mali byť príliš nafúknuté. Citovali ste model USA, kde ste hovorili o 17 miliárd USA, ale ja mám určité pochybnosti mm, o americkom eh, eh, modeli. Ak sme videli eh, tlaky na mm, kybernetickú bezpečnosť, pres, pretože zatiaľ ani v USA neexistuje žiaden dôkaz, že boli vystavené kybernetickým útokom. Podľa mňa je veľmi dôležité jasne definovať, e, aké, aké sú nelegálne obsahy, ktoré sú prenášané cez internet. E, pretože aj práve kvôli tomu, aby nebola obmedzená sloboda prejavu. Keď hovoríme o e, kriminálnych zámeroch a nepriateľských zámeroch. Ja si nemyslím, že tie e, že je toto isté. Samozrejme, e, tie nepriateľské akty nemusia byť e, priamo trestnými činmi, ale možno to je iba nejaký posun v preklade. Ale samozrejme, mali by sme zlepšie spolupracovať aj s internetovými platformami, ktoré by odstraňovali nelegálny obsah. A táto spolupráca však môže predstavovať takisto e, e, riziko e, pre slobodu prejavu a slobodu prejavu médií. Google sa rozhodol odstraňovať z vyhľadávania stránky a a zdroj informácií, ktoré sú považované za extrémistické, ale ktoré nemusia byť e, vyslovene extrémistické. Aj tu slovo extrémistické neznamená vyslovene zločinné. Aj tu vidíme vlastne spoluprácu s Googlem, ale to je opäť spolupráca, ktorá môže predstavovať pomerné riziko. Ďakujeme Barbara a Teres a pani Ana Gomeš. Ďakujem. Pán komisár, Chcela by som sa vás opýtať, či ste či komisia bola schopná identifikovať, e, či členské štáty e, chcú e, definovať zraniteľné miesta vo svojich systémoch alebo vlády. Mnohé spoločnosti sú kontrolované Čínou. Huawei Huawei napríklad e, požaduje, aby všetky data boli ulokladané v Číne. Môžeme hovoriť e, o kybernetickej bezpečnosti, e, kedy vôbec nemáme predstavu, a kde sú tie zraniteľné body. A to je iba jeden príklad, ktorý som uviedla. Sorry, colleagues, I'm having discussions about... Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Ďakujem, Anna Teraz požiadam e, komisára, a aby odpovedal e, e, v nemožne krátkom čase. A teraz poprosím, aby Ľudia, ktorí prišli kvôli nadchádzajúcemu bodu, mali ešte trochu príležitosť a nechali komisára odpovedať na otázky. Áno, samozrejme, s radosťou. Ďakujem veľmi pekne za to, že sa angažujete v tejto oblasti. Myslím si, že je to nesmierne dôležité a ako vaše otázky e, poukazujú. Tento výbor e, je naozaj plne zaangažovaný v tom, že sleduje, čo sa deje e, Neviem, či odpoviem presne na všetky tieto e, e, otázky. E, pokiaľ by som neodpovedal, prosím, obrate sa na mňa opätovne. Mnoho z nich sa prekrývajú a jedna z, otázka, z otázok bola, hm, bola otázka pani Medzoli. Sme si naozaj istí, že pri všetkých týchto návrhoch ako si môžeme byť istí, že sú tieto návrhy zmysluplné? a aby sa vzájomne doplňali. No e, ja dúfam, e, že to je práve to, čo robíme. Samozrejme uznávam, že je to pomerne komplikované, ale čo v zásade hovoríme, je to, že potrebujeme e, posilniť EU LISA, pretože to sú pevne stanovené pravidlá, ktoré sa týkajú výkazníctva, príprav, certifikácie a samozrejme aj pri odpovedi na útok. A samozrejme tieto opatrenia musíme posilniť, aby eh, eh, to spravovala agentúra, ktorá má na starosti EU LISA. A eh, preto potrebujeme naozaj zrýchliť náš výskum v tejto oblasti a vytvoriť výskumnú sieť, respektíve výskumné centrum v jeho strede. To je výskumné centrum vieme, že stojíme pred veľkou výzvou kybernetického zločinu a musíme sa v tomto prípade opierať o Europol a jeho úlohu a DC3, e, ktorý e, je Centrum excelentnosti pre boj proti kybernetickému zločinu. No a potom e, je tu aj prvok obrany. No a pri tomto prvku hovoríme o tom, a to odpovedá aj na ďalšiu otázku, že v prvom momente e, kybernetická obrana je niečo, na čo by sa mali zameriavať členské štáty. Na druhej strane chceme zistiť, aké sú možnosti e, ich podpory. Takže s členskými štátmi e, chceme zistiť, akým spôsobom by sme mohli mobilizovať Európsky branný fond a spolu s NATO chceme zistiť, aký aká je dimenzia obrany mm, pomerne širokej občianskej e, oblasti. Chceme nájsť architektúru, ktorá bude vzájomne e, spolupracovať. Samozrejme, váš e, dohľad nad týmto procesom pomôže vyplniť akékoľvek slabé miesta, respektíve tmavé miesta a e, čo sa týka odstraňovania, respektíve e, digitálneho obsahu. No, v súčasnosti e, tá spolupráca, ktorú máme k dispozícii, a je to veľmi dobrá, dobrovoľná spolupráca, sa týka predovšetkým teroristického obsahu na internete. A samozrejme momentálne je tento obsah zvesený zo siete na základe predchádzajúcej notifikácie. Problém je, že vzhľadom na dynamiku a e, rozsah e, to sú stovky tisíc jednotiek obsahov. My môžeme byť síce rýchli, ale nie sme dostatočne rýchli, pretože sa jednoznačne ukazuje, že prvé hodiny takéhoto obsahu majú najvýznamnejší dopad. A ak chceme e, bojovať proti radikalizácii online, musíme prijať túto výzvu a to je práve toto, e, čo, e, o čo žiadame e, od spoločnosti, aby bol automatizovaný tento proces, aby sa automaticky skenoval, blokoval alebo dokonca vkladal na internet. Samozrejme, chápeme, že to je veľmi zložité a je to zložité kvôli niekoľkým dôvodom. A pani Sargentini sa pýtala, či nejakým spôsobom outsourcujeme túto prácu. Áno, e, platformy a služby nie sú v tomto ohľade veľmi veľký diel zodpovednosti, pokiaľ sú ich platformy používané na šírenie nelegálneho materiálu. My chceme, chceme spolupracovať, aby sme pomohli zabraniť zneužívaniu ich platformiem. Samozrejme, mnoho z vás sa pýtalo otázku, ktorá je nesmierne zložitá. A, a síce, aká je definícia nelegálneho obsahu? E, existujú definície v EU práve a sú definície vo vnútroštátnom práve. E, niektoré e, v niektorých štátach sa vzťahujú, na niektoré štáty sa vzťahujú obidve definície pokiaľ chceme bojovať proti nelegálnemu obsahu a samozrejme musíme začať hovoriť aj o harmonizácii prístupu k nelegálnemu e, obsahu, pokiaľ existujú nejaké rozdiely. Tým, že by sme to urobili, a tým sa dostávam k otázke pani Spinelli, sme si plne vedomí e, že musíme rešpektovať základné práva a slobodu prejavu. A čokoľvek, čo navrhneme, bude e, veľmi primerané a potrebné. E, spomenul som e, porovnanie s USA s rozsahom investícií do kybernetickej bezpečnosti. Nie preto, že by som chcel vyzdvihovať niektoré aspekty prístupu zo strany USA, avšak musíme definovať prístup, ktorý bude fungovať na úrovni EÚ Eh, súhlasím s pani Sipel, eh, že eh, povedomie je absolútne významnou súčasťou tohto, tohto problému a predovšetkým tých malých e, zločinov, tých malých prehreškov, pretože tie spolu tvoria veľmi veľké gro a toto bude jeden z balíčkov eh, CT nariadenia, ktoré o ktorom budem ešte na tomto výbore hovoriť. Ale ukážem vám, že sme si naozaj veľmi dobre eh, vedomí eh, toho, akým spôsobom by sme mohli hovoriť o šifrovaní bez toho, aby sme podkopávali to šifrovanie, ktoré momentálne máme k dispozícii. A samozrejme o tom budeme hovoriť budúcnosti. Čo sa týka virtuálnych mien, existuje definícia virtuálnych e, mien, avšak e, táto smernica ne, nehovorí iba o zneužívaní virtuálnych mien e, na kriminálne ciele, ide aj o ochranu proti podvodom vo všetkých formách platieb, vrátane platieb virtuálnou menou. Čo sa týka otázky odradenia a obrany. E, e, v súčasnosti e, snahy kybernetickej bezpečnosti sa nachádza predovšetkým na úrovni členských štátov. Avšak ich predstava zastrašenia, respektíve odradenia, je veľmi rozsiahla pretože skutočne 95 až 99 eh, toho, za čo sa môže z, zautočiť, nie je e, vládna sieť. Sú to súkromné siete. Takže ten útočník má k dispozícii veľmi obrovskú plochu, na ktorú môže e, zautočiť, ktoré nie sú riadené iba tými normatívami, ktoré sa vzťahujú na štátnu správu, eh, ale ktoré sú definované práve normatívami, ktoré sa eh, vzťahujú na súkromných eh, poskytovateľov a samozrejme preto musíme hovoriť e, o angažovaní NATO a súkromného sektora. Ja samozrejme súhlasím, že sú tu veľké výzvy v oblasti bezpečnosti a teším sa aj na ďalšiu príležitosť, kedy to budeme o tom môcť hovoriť podrobnejšie. Ospravedlňujem sa, ak som vynechal e, nejaké otázky. Ospravedlňujem sa, prosím, kontaktujte mi. Tou e, kľúčovou výzvou je, akým spôsobom budeme postupovať a hýbať sa vpred. A samozrejme to leží na pleciach e, komisie, e, pretože máme k, dispozícii veľa e, komisárov, Ancip, Jourová a mnoho ďalších, ktorí sa zaoberajú touto oblasťou ale teraz musíme spolupracovať s radou a parlamentom, e, aby sme preverili a e, predložili návrhy. A v tomto potrebujeme vašu pomoc, e, pretože ak to nebudeme dobre koordinovať, bude tu riziko, že tento návrhy sa vtiahnu do vzájomne sa prikrývajúcich debát na rozločných úrovniach a stratíme tú e, iniciatívu. A v tejto oblasti naozaj musíme e, dosiahnuť určitý pokrok. Pán komisár, predtým, než odídete, hovorí e, predseda pani Spinelli a Hnevariston hovorili o vašom portfóliu. Budete hovoriť o PNR, o šifrovaní a ďalších veciach. Ďakujem vám a vašemu e, týmu. A e, viem, že vždy, keď sme vás požiadali o účasť, vždy ste prišli a ďakujem samozrejme sa venujete aj veľmi náročným dokumentom, ktoré sa týkajú napríklad e, elektronickej ochrany súkromia a elektronickej eh, bezpečnosti, čo sú dve rozličné oblasti a potrebujeme samozrejme e, hovoriť o tomto bode s mnohými, e, s viacerými komisármi a to veľmi detálne. Takže ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne a uvidíme sa budúci týždne a budem hovoriť ešte o zložitých e, otázkach. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. E, máme e, pomerne intenzívny program budúci týždeň a budete hovoriť aj na výbore na boj proti terorizmu. Takže ďakujem veľmi pekne, kolegovia. A potom máme ešte posledný bod programu, ku ktorému prejdeme o chvíľu. Kolegovia, prejdeme teda k našemu e, poslednému bodu, e, bodu 11. A teraz e, kolegovia z komisie prídu sem k predsedníckému stolu, aby predstavili tento bod. Je to situácia splnenie rozpočtu na rok 2017 v oblasti migrácie a vnútorných záležitostí Ďakujem veľmi pekne aj kolegom, ktorí sa mienia zúčastniť na tomto eh, bode. A prezentáciu eh, predniesie eh, Simon Mordew, zástupca generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva Home. Pokiaľ kolegovia chcete ostať na tento bod programu, tak prosím zachovajte tichosť. Takže Simon Mordiu je zodpovedný za túto oblasť na generálnom riaditeľstve HOME, je to zástupca generálneho riaditeľstva a pozrieme sa na výročnú správu za rok 2016 generálneho riaditeľa HOME a o vykonávaní a súčasná situácia v plnení rozpočtu na rok 2017. A je to e, správa e, v absolutóriu za rok 2016 Takisto myslí aj samozrejme prezentáciu e, rozpočtu na rok 2017 e, v časti 3, e, ako aj v kontexte VFR a prípravu rozpočtu od časti 5 na rok 2017 ako súčasť 270 miliónov eur pripresene z Fondu na udržateľný rozvoj Takže aby som to vysvetlil, niektoré podrobnosti poznáme, niektoré nie. A Simon ich vysvetlí a potom následuje výmena názorov. Takže Simon Mordiu, nech sa páči, máte slovo. Many thanks, chair. Um... Ďakujem. Všetko to pospájam, aby ste videli, čo sa udialo v roku 2016 ale nie len update toho, čo sa dialo pred desiatimi mesiacmi, ale i aktuálny stav a kde sme s implementáciou rozpočtu a možno jedna, dve štatistiky na ilustrácie e, dopadu toho, čo robíme. Nebudem opakovať to, čo povedal práve pán komisár Rok 2016 bol ďalší e, náročný e, e, rok. Dosiahli sa však veľmi uchopiteľné výsledky. My sme naďalej implementovali náš komplexný prístup k migrácii. Ja využijem body tej agendy čo sme urobili proti e, neregulárnej migrácii, čo sme urobili, aby sme ochránili tých, čo to potrebujú, ako sme zvýšili účinnosť a aký vidíme pokrok pri riešení e, tých legálnych migračných tokov. Európskej agende pre bezpečnosť, radikalizácia, organizovaný zločin. Julian tomu dal taký politický stimul. Chceme zabezpečiť, aby sme naozaj vedeli podporiť mnohé tie politické iniciatívy kým sa pozrieme na to, čo sa udialo v roku 2016, dramatický nárast rozpočtovej zodpovednosti DG Home. V roku 2015 1,7 miliardy eur, v roku 2016 takmer dvojnásobok 3,2 miliard eur. Takisto veľmi jasné je kľúčové indikátory, keď komunikujete s, vlastne, s vašimi voličmi, viete, že sú to veľmi ťažké aspekty. Určite by vám boli užitočné v komunikácii e, zoznamy faktov, čo sme dosiahli v roku 2016 a 2017? Regulárna migrácia. Jasne sme videli signifikantný pokles e, e, neregulárnej migrácie, určité iniciatívy. Hlavne v roku 2016 stanovisko e- EU Turecko znížilo množstvo tých e, príchodzích z pôvodných 10 e, tisíc denne, od aktivácie sa to znížilo na 80 denne, takisto o tom sme už hovorili, výrazné zníženie e, obetí na životoch. V roku 2017 sme mali diskusie o určitej z tých činnostiach partnerskými krajinami a veľmi spolupracujeme s EAS. V 2016 posilnený dôraz na návrat tých, ktorí nemajú právo zostať v nemajú potrebné e, žiadosti o udelenie azylu. Dohodli sme sa, že sa vrátim s viac podrobnosťami. Toto podporilo výrazné financovanie členských krajín. Asi 106 miliónov eur v roku 2016, v 17 rokov tu som zdôraznil zásadné e, práva a ako ste videli v našej európskej agende výrazná vystupňovanie významu pobrežnej agentúry, pokiaľ ide o operatívne rameno návratov. A naďalej sme presvedčení, že návraty sú dôležitým stimulom proti nebezpečným, neregulárnym príchodom, hlavne pre ľudí, ktorí nemajú nárok na ochranu. Teraz máme 11 európskych migračných styčných dôstojníkov v Srbsku, Tunisku, Niger a tak ďalej delegácie v relevantných krajinách a takisto sme vytvorili v rámci Europolu Európske centrum pre prevádzačstvo. Operácia e, Sofia. Jednotný clearingový orgán, hlavne pokiaľ ide o obchodovanie príslušný follow-up i v tretich krajinách. Pokiaľ ide o management e, hraníc, o, e, Triton a Poseidon v roku 2016 ich operácie sa rozšírili v Stredomorí počet životov zachránených v stredo- i východo-mediteránskej trase 620 tisíc životov zachránených. Pozitívny príspevok tu sme po, poskytli 76 milión eur v bezpe, e, pomoci pri operáciách na záchranu. Opätovne veľmi dôležité čísla na vyváženie rôznych e, aktívy nariadenia Európskej pobrežnej agentúre rok 2016, 6. október 2016. Tu sme diskutovali viaceré príležitosti s cieľom vytvoriť kapacity na rozhodujúcu úlohu, podporujúc manažment vonkajších hraníc eh, a posudzovanie, schopnosť, testovanie operácií, inteligentné hranice, výrazný pokrok v legislatívnom postupe, systém entry-exit, takisto do konca roku 2017 hotspoty, oblasť, kde investujeme množstvo práce, to umožňuje všetkým službám podporu, pomoc, psychologickú pomoc, bezpečnostné kontroly. Naďalej pracujeme eh, na efektívnej podpore členských krajín, preverovanie eh, uchádzačov, follow-up, strana, ktorá obstojí v kontrole súdneho dvora. Môžem len avizovať, že v oktobri budú i podrobnejšie usmernenia postupov hotspotov. Tri členské krajiny majú naliehavý tlak na vonkajšie hranice v roku 2016 mali podporu 210 miliónov eur. Bulharsko, Grécko a Taliansko k azylu spoločný azylový systém. Radi by sme videli väčší pokrok Snáď sa tento návrh posunie vpred a budeme môcť počas diablinských diskusí upraviť. Ja som presvedčený, že reforma je tu kľúčový element. Ak by sme zlyhali, tak mali by sme situáciu, kde dve či tri členské krajiny sú pod neprimeraným tlakom v roku 2016 ďalší pokrok o relokácii. tisíc relokácií z Talianska a 20 tisíc z Grécka. Komisár mal tiež otázku e, ku Grécku, k tomu sa už nebudem vrácať. My sme však dali k dispozícii prostriedky asi miliardu eur na podporu relokačných programov. Pokiaľ ide o presídľovanie, tu sú možnosti presídľovať občanov tretích krajín, ak potrebujú pomoc využitím legálnych trás, aby nemuseli siahať po ponukách pašerákov a prevádzačov množstvo utečencov. Koncom roku 2015 sme spustili prvý celoeurópsky program presídľovania. 23 tisíc ľudí, vrátane množstva sírskych občanov. Musíme pokračovať v tomto duchu, tešíme sa na to. Snažíme sa podporiť členské krajiny v rámci presídľovania asi 50 tisíc ľudí do roku dve, do konca oktobra 2019. Výrazná finančná podpora na podp- pre členské krajiny asi pol miliardy eur za budúce dva roky. Tu sa snažíme, aby členské krajiny prišli s ambicioznými prísľubmi Nechceme klásť e, dôraz len na Sýriu, e, Libanon a Turecko, ale tiež presídľovanie zo Severnej Afriky a z afrického rohu, aby sme mali, poskytli antistimuly, aby ľudia nesiahali po e, cestách prevádzačov, e, kde cez e, Niger a Čad možno podnúkať presídľovanie. Tu je veľmi dobrá reakcia. Občania e, tretich krajín, lepšia integrácia, takisto veľmi dôležitá otázka, ako si uvedomujete, je tu návrh reformy smernice o modrej karte strednodobá revízia, pilotné projekty, migračné toky. Máme tu na mysli hlavne Gineu, Gambiu a niektoré severoafrické krajiny. Ďalej radikalizácia, terorizmus. V roku 2016 množstvo práce sa zameralo na boj proti e, prostriedkom na vykonávanie útokov. Naozaj to pomáha zlepšiť výmenu bezpečnostných informácií, boj proti radikalizácii. Prijali sme kroky, podrobnosti vám vysvetlil už Julian v boji proti radikalizácii a online propagande. Ak je potrebná ďalšia práca, už sme pokročili snaha odstraňovanie teroristického obsahu. Tiež sme predložili legislatívu na kriminalizáciu prania špinavých peňazí, podchytenie tokov, prania špinavých peňazí. Tu chceme pokrok, aby naši občania cítili prínos aby tu bolo prepojenie s financovaním v roku 2016 11 miliard eur sa použilo zo strany členských krajín na boj proti e, terorizmu. Šťastné varovanie, veľké úspechy takisto, aby sme v rámci EU identifikovali cestujúcich, ktorí sú rizikoví. Pokiaľ ide o organizovaný zločin, revidovaný návrh k psychoaktívnym látkam, re, takisto revízia smernice o strelných zbraniach, to je takisto prepojenie 35 miliónov eur, ktoré členské krajiny používajú na boj proti zločinu. Nechcem hovoriť do podrobností o kybernetickej kriminalite, ale dve čísla, ktoré ma zaujali v príprave na dnešok, aby ste vy ako poslanci vedeli, čo sa zmenilo. Ak sa pozriete na schengenský informačný systém, údaje v ňom z roku 2016 3,9 miliardy krát boli konzultované zo strany členských krajín. Takisto výrazný nárast e, tých úspešných na, e, e, dotazov obrovsky 200 tisíc úspešných hľadaní to len ukazuje pridanú hodnotu, keď sa stanovuje legislatívny rámec a dopad a len v rýchlosti, ako by som popísal, potrebné kontrolné požiadavky, je tu veľa tlaku. Ak sa pozriete na závery Európskeho účtovného dvora, dospeli k záverom, že E, interné systémy kontroly sú v zásade uspokojivo fungujúce. Mali sme špecifické audit k priamému manažmentu a v roku 2016 sme znovu potvrdili zo strany súdu, že miera zábezpek členských krajín potvrdili naše posúdenie. Komisia poskytovala dobrý dozor. Určite viete, že sú tu veľké výzvy, keď som vám vysvetľoval všetky iniciatívy, ktoré sú v hre. Kľúčové iniciatívy pre rozpočtové zdroje tomu nezodpovedajú, pokiaľ ide o počet pracovníkov, množstvo unavených kolegov v budovách, ktoré každodenne vidíte. My takisto sa musíme, máme určitú zodpovednosť za našich pracovníkov. Pokiaľ ide o výkon rozpočtu za rok 2017, myslím si, že celkový výkon e, sa kryje s e, odhadmi, pokiaľ ide o reformu e, Dublinu tu sa vyčlenilo veľa prostriedkov, hoc aj nemáme Dublin. Určite môžeme vyjasňovať, že tieto fondy sú tu pre ľudí. A ďalšia oblasť sa týka tzv. dobrovoľných programov, to je druhá fáza presídľovania v rámci dohody EU-Turecko. Dúfam, že sa nám podarí odblokovať dohodu k standardným postupom. Všetky tie vyčlenené prostriedky sme ešte nedokázali využiť, ale do konca roka budeme môcť zaznamenať plnú absorpciu vyčlenených prostriedkov. Miera absorpcia je asi menej ako 72 celkovým rozpočtom 3 miliardy, to znamená tu 2,2 miliardy boli už spotrebované. Možno, že v tomto bode môžem svoje úvahy uzavrieť. Určite vám môžem poskytnúť príklady o tom, ako naša práca dáva zmysel, je vedie k rozdielom, zmenám. Určite je to naozaj zaujímavá agenda. Ďakujem vám za pozornosť. Comprehensive Ďakujem veľmi pekne. Simon, bolo to skutočne veľmi detailné a kompre, eh, skomprimované ako vždy. Je to vlastne aktivita za rok 2016. Eh, eh, to na konci dňa no už mnohé výbory si na to dali. Vidíte, možno si na to rezervovali celý deň a si to dali na konci jedného náročného dňa. Je to surreálne skutočne. Myslím si, že máme jedno prihlásenie do diskusie. Pani Macola, chcete niečo povedať? Ďakujem, Claude. Chcela som sa koncentrovať tu na readmisiu 1,6 milióna eur. Ja som už viackrát tento deň hovorila o tom z rôznych okolností, hovorila o rôznych hostiach, hosti aj hovorila som o tom tomto výboru, pretože, výbore, pretože keď eh, tu, toto číslo extrapolujeme a porovnávame s, tou, s tým politickým posolstvom, mm, ktoré chceme vyslať, tak tieto čísla nie sú akceptovateľné. Takže pokiaľ by sme chceli takúto politiku, mm, musíme byť lepší. Takže 1,6 milióna eur boli už e, vydané, alebo boli len pridelené. A pokiaľ už boli vydané, tak na čo? Takže máme e, tu uh, rôzne, rôzne závery Európskej rady, kde sa musí robiť viac a musí robiť viac, boli tam rozhovory s rôznymi krajinami, politické, politické vyjadrenia a rady. To musíme to urobiť trochu viac. Mm, porovnali sme to s číslami 2015 a, a len keď vidíte, že len readmisiu pre e, východný Balkán. Tam to budete potrebovať. Len tam to bude potrebné. Takže e, zdá sa, že to je dosť neefektívne takto. Máte ešte, dobre, máte ešte nejaké ďalšie otázky? Hovorili ste o 1,7 miliard a okrem toho 2,2, keď to vidíme nejako proporcionálne, ako sa to teraz porovnáva? Ak sa dá porovnať s inými sektormi pri tých eh, ďalších mm, pri tých ďalších um, otázkach ako sa to, ako sa to premenilo, a rozmenilo na drobné. Je to predsa veľmi veľký nárast za rok. A, ako sa to dá, ako sa to tomu dá porozumieť? Dobre, len veľmi stručne. Ja som to napríklad videla pri humanitárnej pomoci, kde e, sa riaditeľstvo intenzívnejšie zapojilo. Potom EU Turecko, tam sa to videlo tiež. Mm, to sú, myslím, veľmi zaujímavé body, ale 2016 to je predsa len trochu iná proporcia. Máte um, iné otázky? Nie? Dobre, tak eh, možno, že sa tomu môžete trochu venovať, Simon. Dobre, začnem to readmisiou. To sú, mm, to sú prostriedky, ktoré ešte neboli v plnej výške k dispozícii. Ten pokrok 2000, eh, v rámci 2017, tak tu sme videli istý pokrok. My sem, tu máme eh, niečo viac než 25, možno 26 A myslím, tu som povedal, že 26 to nie je až tak... Dnes je to tak dobré. Hm? A my tu máme my, tu chc- my chceme, aby ste Eh, spolupracovali. Rovnako to vyzerá s krajinami z eh, východného partnerstva. Takže tu sú tie readmisné um, percentá dosť nízke. Niektoré majú 5%, niektoré majú okolo 10% a to je, myslím si, oblasť, kde by sme mohli urobiť aj viac. Ja som pred našou diskusiou hovoril o tých, čo sa vracajú späť. dnes hovorili sme o tom s Gineou a takisto aj s Talianskom, čo sa týka tých šataných operácií. S Bangladešom sme pokročili, tam sme museli ísť dosť ďaleko, pretože tu sme museli zároveň viesť a diskutovať o negatívnych stimuloch a tu sme sa potom dohodli nakoniec. Môj tím a e, cestuje do Etiópie budúce týždne. Takže to je niečo, čo e, bude skutočne tvrdá práca, ale musíme to urobiť e, so všetkými nášmi externými partnermi. A tu si myslím, že E, niektoré tie legálne migračné cesty boli skutočne zaujímavé. Je to skutočná šanca pre ľudí v EÚ um, to začať a takisto um, si pozrieť, e, kde vlastne treba takýchto vzdelaných ľudí. Je to zaujímavé aj pre nás, pretože 1,6 miliónov. E, zdá sa síce, zdá si, že je to dosť veľa peňazí, ale mm, nie je to veľa my potrebujeme um, my potrebujeme určité redmice tam, kde sa to... Sú niektorí dobrovoľní, ktorí sa vrácajú, áno, ale 2017 um, samotný sa IOM málo viac uh, dobrovoľných Eh, dobrovoľných readmisí. No a potom tu bolo také núcov, no, núdzová evaku, evakuácia z Gunejda do Čadu a do Nigeru. Hm. Tu eh, zase budeme poskytovať eh, EU prostriedky aby eh, sa mohli, aby sa mohli títo ľudia dostať v, za normálnych podmienok domov. Um, máme tu uh, Ďalším príkladom by bolo Taliansko, kde máme uh, dosť veľké prostriedky, ktoré sú k dispozícii, tak aby sa uh, to mohlo zobrať do rúk, aby, ak to chceme skutočne, skutočne vieryhodne a skutočne riadne robiť. Ďalšia vec, e, ktorá je otvorená, je, ako sa tá Európska e, agentúra na ochranu hraníc, ako, začne, ako rýchlo začne pracovať. Pretože vidím, že e, azylové orgány v členských štátoch, pokiaľ uh, urobia nejaké negatívne rozhodnutie, tak uh, majú tiež trochu problémy eh, vydať readmisné rozhodnutie. To znamená, že pokiaľ by sa títo ľudia mali vrácať domov, napríklad z Varšavy to musí ísť, eh, z jedných krajín to musí ísť uh, z tých jednotlivých eh, eh, miest v krajine to musí zdovášať, potom späť, potom sa musí podať, pripravte tých ľudí, že sa musia vrátiť späť. Ja si myslím, že musíme skutočne eh, tu zmeniť trošku postup, musíme byť ochotní a musí byť ochotní a otvorení chrániť tých, ktorí sa zaslúžia. Dobre, a teraz ten program Európskej únie, ktorý má viacročný finančný rámec, a ktorý má takýto silný nárast je to silný náraz práva na strane migrácií, práve teraz podpora e, Grécko-Taliansko. Takisto sme mohli mm, veľmi intenzívne podporiť expanziu Frontexu. Aj bezpečnosť, to je oveľa menšie samozrejme, ale takisto sa tu navýšil ten rozpočet a to je veľmi uh, dobré. Čo sa týka personálu, ja som bol predtým v tej rodine v tej rodine eh, eh, zahraničných vzťahov. Eh, zrazu som mal oveľa viac personálu, ale pri trojke, pri položke číslo 3 tomu tak nebolo. A moji kolegovia tu nemali vlastne žiadny nárast. Nezaznamenala žiadny nárast, to znamená, uh, že vy, my sme teraz hovorili o naraste aj personálnych prostriedkov, prostriedkov na personál a vidíme, eh, že tu bude viac trilógu, viac personálu a musíme teda vyvinúť viac tlaku. A musíme to podať niečo aj tým prostriedkom. To sa deje vlastne v parlamente a vidíme to tiež na tom, čo tí e, poslanci robia e, v tomto ťažkom, v tej ťažkej agende aj v tejto oblasti. A aj keď je to len napríklad oblasť e, vnútra napríklad. Ja teda skutočne môžem podpísať to, čo ste Simon povedal. Ďakujem vám ešte raz za vašu prácu. Ďakujem takisto za analýzu vám a vášmu týmu. A ďakujem vám za tie dnešné vysvetlenia. Pre všetkým ďakujem aj kolegov, kolegom, že ste tu zostali skutočne do konca. Aj našim pracovníkom. Zajtra budeme pokračovať o jeden o 9 ráno. A budúci týždeň sa stretneme tiež. Takže teším sa veľmi, že sa uvidíme zajtra. Ešte raz Simon, ďakujem všetkým.